Vážení kolegovia, dámy a páni, prosím, pousádzajte sa. Začneme o 30 sekúnd. Uh, Kolegovia, môžeme začať. Veľmi dôležitá konferencia sa dnes koná. Nesmierne dôležité spoločné parlamentné zasadnutie, spoločné parlamentné zasadnutie rozhodajúceho významu pre nás všetkých, pre celú Európsku úniu. European Union as Western Balkans Takže našou témou je Západný Balkán. Hneď na úvod chcem vysvetliť, že máme simultánne tlmočenie v 21 jazykoch Európskej únie, čo je bežné. Ospravedlňujem sa maltským kolegom, lebo nemáme maltský jazyk zastúpený. Obyčajne máme 22 alebo dokonca 23 jazykov a to na všetkých našich plenárnych zasadnutiach a zasadnutiach výborov, ale máme aj ďalšie jazyky. Máme chorváčinu, bosniančinu, srbčinu a mon... černohorčinu, macedončinu a albančinu. Peť ďalších jazykov. A samozrejme musíte si vybrať správny kanál, ak chcete počúvať svoj jazyk cez sluchadla. Začnem tým, že poviem, že som nadšený, že vás môžem prijať tu v Európskom parlamente. Naša schôdza by nemohla byť lepšie načasovaná, keďže si pripomíname naše neustále zasadzovanie sa za európsku perspektívu pre Západný Balkán. To je pre nás všetkých veľmi dôležitá vec. V prvom rade Vítam zástupcov Maďarského národného zhromaždenia, pána predsedu Kavala, ktorý sedí vedľa mňa, je spolupredsedom a chcem poďakovať aj zástupcom všetkých národných parlamentov EÚ a predsedom týchto parlamentov v celom regióne. A teraz myslím aj na Západný Balkán. Ďakujem, že zástupcovia týchto parlamentov prišli sem do Bruselu, aby opätovne potvrdili naše spoločné úsilie dopracovať sa k integrovanejšej Európe. Európe, ku ktorej patrí aj Západný Balkán. No a v neposlednom rade e, som rád, že tu vidím kolegov z Európskeho parlamentu. Samozrejme, že vás nevítam. My tu sme spolu hostiteľmi pre našich hostí z celej Európy, ale napriek tomu vám prajem dobré odpoludnie a som veľmi rád, že sme tu všetci spolu. Spoločné parlamentné schôdze sú rámcom pre medziparlamentnú spoluprácu v Európskej únii. Je to taká typická, veľmi dôležitá spolupráca a nadobúda na význame v rámci Lisabonskej zmluvy. Európsky parlament sa veľmi intenzívne zasadzuje za európsku budúcnosť eh, Západného Balkánu a od samitu v Solúne v roku 2003 ostávajú dvere do EÚ otvorené. Minulý rok bol nesmierne dôležitý pre tento región po eh, zrušení vízových požiadaviek pre Čiernohorcov, Srbov a občanov bývalej Jugoslavskej republiky Macedónsko sme schválili liberalizáciu vízového režimu pre Albánsko a Bosnu a Hercegovinu. Po splnení všetkých podmienok samozrejme. E, potom môžu samozrejme rátať s našou podporou aj ľudia z Kosova a budú môcť cestovať do EÚ bez víz. A minulý rok Srbsko a Chorvátsko urobili historické kroky k zmiereniu. Prezidenti Tadič a Josipovič mali mnohé schôdze, kde sa príkladne prejavila e, európska spolupráca. Bývalí nepriatelia sa dohodli, že budú spolu nažívať v miery a budú regionálnym príkladom pre stabilitu a budúcu prosperitu regiónu. To je typické a bežné pre náš európsky kontinent, aspoň za posledné desaťročia. Musíme si na tomto mieste pripomenúť aj francúzsko-nemecké zmierenie, nemecko-poľské zmierenie a ďalšie veľmi dôležité zmierenia. Koncom minulého roku e, dostala kandidátsky štatút Čierna hora a úsilie Chorvátska sa dostalo do záverečnej fázy rokovaní o vstupe. A to je užitočné nielen pre tieto dve ale je to užitočné pre celý región a pre celú Európsku úniu samozrejme. E, napriek e, pozbudivým signálom tu región stojí ešte pred mnohými výzvami. A my sme tu na to, aby sme sa nad tým zamysleli, aby sme o tom diskutovali. Všetky krajiny v regióne sa potýkajú s podobným súborom problémov E, napríklad je to realizácia justičnej reformy, posilnenie boja proti organizovanému zločinu a korupcii, pokračovanie v zmierení, v spolupráci a v spolupráci s Hákským tribunálom. Nedávno sme boli znepokojení e, určitými znakmi politickej nestability v regióne. Chcem pripomenúť, že Bosna Hercegovina od volieb v oktobri nemá vládu a Albánsko zmieta politická kríza už takmer dva roky. Chorvátska, srbská, macedónska vláda e, tiež e, stoja pred predčasnými voľbami, čo je nepríjemné, pretože sa tým zastavia reformy, rokovania, e, dostane sa do skozu náš harmonogram, ale samozrejme je to demokratické. Je to demokratický spôsob riešenia problémov. Takže z pohľadu demokracie je to v poriadku. Môže to mať dopad na normálne fungovanie inštitúcií, na potrebnú aproximáciu legislatívy EÚ a teda je dôležité pre všetkých politických hráčov, aby prekonali svoje názové rozdiely, aby sa sústredili na spoločný európsky cieľ, na konštruktívnu spoluprácu medzi vládou a opozíciou. To je nevyhnutné. Jednou z našich víziev Eh, je výzva mimo našho eh, mimo našej kontroly. Je to určitá únava z rozšírenia, je to možno v EÚ a je dôležité presvedčiť našich občanov o prínosoch rozšírenia. Naši občania znamená občania Európskej únie. A je to veľmi dôležitý rozmer našho rozšírenia a budúcnosti balkánskych štátov v e EÚ. Na našej e, schôdzi budú dve pracovné skupiny riešiť dôležité témy. Tieto pracovné skupiny začnú o 5. a prvá bude preberať spoluprácu v oblasti slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. To je e, zakotvené v Lisabonskej zmluve, je to veľmi dôležitá oblasť spolupráce. A druhá pracovná skupina sa bude zameriavať na integráciu občanov a kultúrnej rôznorodosti. Je to dôležité aj v rámci EÚ, nielen eh, na Západnom Balkáne. Vždy musíme mať na pamäti, že sú tu takéto dôležité témy, ako je integrácia občanov. A musíme rešpektovať kultúrnu rôznorodosť. Stretli sme sa nielen na to, aby sme si vymenali názory. Náš cieľ je zlepšiť parlamentný dohľad nad európskym procesom integrácie. Čím otvorenejšia bude naša diskusia, o to úspešnejšie môžeme prispieť ako parlamenty e, k práci Európskej rady v júni. Je to veľmi dôležitá Európska rada. Na základe mojej skúsenosti viem, že cesta do EÚ je dlhá a kľukatá, ale e, posudzujúc z dnešného miesta, môžem povedať, že to stálo za to. A chcem vás povzbudiť, aby ste pomohli dosiahnuť pre tento región európsku perspektívu, aby sa táto perspektíva stala realitou, že budeme spoločne v čo najbližšej budúcnosti. Vážení kolegovia, chcem povedať že sme len na začiatku nášho dnešného programu. Máte svoj program pred sebou, viete teda všetko. Zajtra spolu s nami tu bude pán premiér Orbán, maďarský e, premiér, keďže Maďarsko momentálne má predsedníctvo v EÚ na tento pol rok. A bude tu predseda Európskej komisie pán José Manuel Barroso. Takže budeme tu mať e, špeciálnych hostí zajtra predpoludním, ale dnes, dnes mám e, tú, to veľké potešenie, že môžem odovzdať slovo kolegovi z Maďarského parlamentu. Je to e, predseda Maďarského parlamentu, pán Láslo Köver. Láslo, nech sa páči, máte slovo. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Vážené kolegyne a kolegovia, dovolte mi prosím srdečne vás dnes privítať tu a, a v mene Európskeho parlamentu, ako aj v mene Maďarského parlamentu. Dovolte mi, aby som sa poďakovala aj predsedovi Buzekovi za tú vynikajúcu spoluprácu ktorú sme doteraz mali Um, národné parlamenty a Európsky parlament a spolupráca medzi inštitúciami a um, v rámci spoločných zasadnutí tvoria veľkú, veľmi dobrú súčasť posilnenia spolupráce v rámci Európskej únie a poskytujú dobrú príležitosť na diskutovanie jednotlivých bodov. Preto sa teším, že ste prijali moje pozvanie. Téma dnes nie je len maďarské predsedníctvo, ale podľa môjho názoru je tá dôležitejšia téma, eh, ktorá, eh, a je to teda téma, ktorá je dôležitá pre celú Európsku úniu a ja som presvedčený, že ochrana starých kultúr, eh, súžitie mm, rôznych národov je pre Európy, Európu mimoriadne dôležité a posilňuje takisto konkurencie, schopnosť nášho kontinentu, opätovné Zmieranie je jedno z najlepších príkladov európskeho integračného procesu. V dejinách Európskej únie bolo mnoho štátov, ktoré sa na tom podielali, napríklad rozšírenie v rokoch 2004 až 2007. Sa na tom zúčastňovali mnohé štáty a ja si myslím, že tento proces sa nekončí a mnohí naši priatelia z Východného Balkánu už veľmi skoro budú členmi. Dovolte mi súkromnú poznámku. Ja som presvedčený o tom, že integračný proces EÚ, respektíve jeho ukončenie, v dejnom zmysle, ktorý sa v dejnom zmysle, dúfam, uskutoční čo najskôr, že to znamená zároveň tiež, že tie posledné dopady druhej svetovej vojny sa tým vyhľadia. Vážené kolegyne a kolegovia, téma dnešného zasadnutia, tak ako povedal aj pán predseda, sa nesie v znamení dvoch stanovisk, to je spolupráca v Európe, ide tiež o vízovú Európu, o e, imigráciu, o hraničnej kontroly, justičnú a policajnú spoluprácu a integráciu občanov. Ide tu aj o kulturálnu, kultúrnu viacstrannosť a vzdelávanie, ako aj rôzne prepojenia. Maďarský parlament sa pokúsil už vo svojich možnostiach podporiť tieto štáty, v rámci svojich možností podporiť tieto štáty. Príkladom je napríklad, že parlament uzatvoril um, bilaterálne dohody s rôznymi parlamentami z tohto regiónu a e, takto sme mohli zbierať, nazbierať mnoho skúseností a tie rôzne výbory budú v týchto oblastiach spolupracovať. Takisto bude konferencia, konferencia predsedov rôznych parlamentov z Východného Balkánu, alebo teda krajín Východného Balkánu. Za posledné roky bola najdôležitejšou témou téma podpory integrácie tohto regiónu, ako aj euroatlantická integrácia. A my sme umožnili, aby došlo k výmene skúseností. V roku 2004 sa konalo prvé takéto spoločné zasadnutie v rámci konferencie predsedov parlamentov a v máji 2006 sa konala konferencia predsedov parlamentov národnou, národných parlamentov e, členských štátov EÚ. V roku 2009 bolo takisto spoločné zasadnutie. No a toto nadchádzajúce zasadnutie Nadchádzajúce zasadnutie e, sa má konať e, na jeseň budúceho roku a ja všetkých chcem srdečne privítať a pozvať na toto zasadnutie. Dovolte mi tiež povedať, že toto zásadnutie budeme viesť spoločne s pánom Puzekom. A prvý príspevok predniesie pani Juga Papič zo Srbského parlamentu. A dovolte mi povedať, že musí nám byť všetkým jasné, že európska integrácia neznamená len to, že budete členom Európskej, že ste členom Európskej únie, ale ide tu aj o regionálnu spoluprácu, ktorá je mimoriadne významná, preto je dôležité, um, že môžeme skonštatovať, že máme veľmi dobré bilaterálne a viacranné uh, vzťahy tak na regionálnej, ako aj kultúrnej úrovni. Uh, my potrebujeme tú spoluprácu a dobré vzťahy Ďakujem vám za pozornosť, prajem vám príjemné pracovné dni a úspešný, úspešné popoludnie. Ďakujem veľmi pekne. Ak eh, by som vám mohol predstaviť kolegovia, ktorí tu sedíte, naše pravidla rozpravy. Teraz kolega Kövel povedal pred pár sekundami, že tu máme dvoch dvoch eh, hostujúcich eh, vystupujúcich. Je tu pán Luka Bebiš z chorvátskeho eh, parlamentu. Pred pár hodinami sme sa stretli, diskutovali sme o mnohých veciach a potom a pani Sonia Biserko z Helsinského výboru pre ľudské práva v Srbsku. Ale dovolte, aby som vysvetlil ďalšie body. Potom bude nasledovať rozprava. Takže úplne živá rozprava. A my by sme chceli, aby ste vystúpili v tejto rozprave, aby ste sa prihlásili. Vyplňte prosím váš formulár. Žiadosť o rečnícky časť v stredu 13. apríla na spoločnom parlamentnom zasadnutí. Takýto formulár, takéto kartičky alebo formuláre máte na stole pred sebou, takže mali by ste si ich vyplniť a na základe žiadosti, ktoré dostaneme na základe vašich prihlášok, E, zostaví sekretariat konferencie zoznam rečníkov. Takže môžete už teraz začať, môžete sa prihlasovať, môžete tieto formuláre vyplniť, odovzdať. A druhá dôležitá vec, rečnícky čas sú 3 minúty. Každý z vás máte 3 minúty v tejto diskusii, v tejto rozprave a tretia, trošku komplikovaná vec, ak chcete vystúpiť a niečo sa opýtať, ktokoľvek, ktoréhokoľvek, ktokoľvek to 3, hodin, 3 eh, minúty eh, rozpráva a ak niekto zdvihne tú modrú kartičku, tak eh, je to vlastne taký, také krátka možnosť položiť 30 sekúnd, v rámci 30 sekúnd otázku. A túto otázku vám ten rečník zodpovie a tiež má na tú odpoveď 30 sekúnd. Takže, aby sme mali takú živšiu diskusiu. Takže všetko vám je jasné, aj s tou modrou kartičkou. Ak chcete akúkoľvek otázku položiť rečníkovi, ktorý práve hovorí, tak zvihnite tú modrú kartičku. Dobre, začneme teda prvým e, našim hlavným rečníkom, e, pán Luka Bebič, predseda Chorvátskeho parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Poštovaný Gospodine predsjedniče parlamenta Buzek. Ďakujem pekne, vážený pán predseda Európskeho parlamentu Buzek, vážený pán predseda Maďarského národného zhromaždenia pán Köver, vážení kolegovia. Som veľmi rád, že sa môžem zúčastniť dnešného spoločného parlamentného stretnutia, kde eh, v prítomnosti najvi- najvyšších predstaviteľov Európskej únie môžem eh, povedať pár slov o hospodárskej spolupráci v regióne juhovýchodnej Európy. Eh, Chorvátsko a chorvátsky parlament veľmi oceňujú podporu Európskeho parlamentu počas prístupového procesu Chorvátska a počas negociácií eh, do EÚ. 16. februára tohto roku ste tento proces podporili prostredníctvom uznesenia o správe o pokroku o Chorvátska v poslednom čase. Táto vaša podpora je pre, pre nás veľmi dôležitá práve v týchto eh, posledných eh, fázach našej eh, cesty, ktorá sa začala už pred niekoľkými rokmi. Znamená to pre nás, že sme na tej ceste nie sami, že nás niekto podporuje a tým bude pre nás ľahšie dosiahnuť náš cieľ, teda ukončiť rokovania z EÚ do júna tohto roka. Máme ešte 7 kapitol, ktoré treba uzavrieť a sme aj rozhodnutí, že ich úspešne uzavrieme. Úspechom, eh, alebo úspech Chorvátska v týchto rokovaniach bude zároveň úspechom Európskej únie a občanov EÚ a je to potvrdenie perspektívy členstva v EÚ aj pre iné krajiny v tomto regióne. Rokovanie eh, Chorvátska vstupe do EÚ, ktoré sa čoskoro čo uzatvorí, eh, iba potvrdí jasnú orientáciu krajín v tomto regióne, teda smerom k európskej perspektíve. Tento chorvátsky eh, model, tieto skúsenosti z rokovaní, eh, tento európsky pohľad na vec eh, je veľkým pozbudením pre celý región. Regionálna spolupráca je pritom veľmi centrálnym bodom zahraničnej politiky Chorvátska. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme mali dobré susedské vzťahy so všetkými krajinami v regióne a to nám umožní prispieť z hľadiska dlhodobého k vytvoreniu e, naozaj stabilného a e, mierového, mieru milovného regiónu. Plus tie e, skúsenosti z tohto negociačného procesu dávajú Chorvátsku možnosť podporiť iné krajiny v regióne na ich ceste do EÚ. Všetky naše regionálne aktivity na úrovni bilaterálnej aj prostredníctvom našej aktívnej úlohy v rámci multilaterálnych regionálnych projektov, projektov ako napríklad SEFTA, Eh, alebo eh, Rada pre regionálnu spoluprácu a takisto aj ďalšie. To všetko sú dôležité súčasti snah eh, zahraničnej politiky Chorvátska. Chceme posilniť regionálnu spoluprácu a v tejto snahe juhovýchodná Európa začína žiť tými hodnotami, ktoré sú Európskej únii vlastné. Je to naozaj komplexná spolupráca, týka sa spravodlivosti, policajnej spolupráce, obrany, boja proti organizovanému zločinu či proti korupcii. Chcem využiť túto príležitosť na to, aby som spomenul najdôležitejšie hospodárske indikátory a konkrétne údaje, pokiaľ ide o hospodárskú výmenu v regióne. Výhľad týchto e, krajín je momentálne veľmi odlišný v porovnaní s tým, ako to vyzeralo v ekonomike pred pár rokmi. Momentálne máme v regióne okolo 20 miliónov spotrebiteľov a spolupráca e, tohto trhu e, vychádza alebo už dobre funguje v rámci safety. Všetko sú to krajiny e, v rámci, e, ktoré sa nachádzajú vo fázi tranzície, majú relatívne e, nízke HDP na osobu alebo na hlavu, ale za to majú vysoký rastový potenciál. Pričom hlavné krajiny v tomto regióne sú zároveň jedny z najdynamickejších krajín v celej Európe a veľa sa tam aj vyváža z EÚ. Sú to krajiny teda, kde EÚ môže E, investovať nové investície napríklad v oblasti infraštruktúry alebo energetiky. Táto oblasť, tento región bude celkom určite atraktívnejšia pre investorov EÚ aj z iných krajín, tak ako e, postupne sa tieto krajiny budú integrovať do EÚ. Jedna z posledných víziev tohto regiónu je, aby e, bol dosiahnutý ekonomický pokrok a rozvoj, ktorý je zárukou mieru a stability. Myslím si, že sme na tom celkom dobre, na tej ceste k tomuto cieľu. A pokiaľ ide o údaje o obchodovaní medzi týmito krajinami a EÚ, potvrdzujú hospodárskú spoluprácu medzi každou krajinou a susednými krajinami. V roku 2010 obchod medzi Chorvátskom a krajinami v regióne predstavoval 2,5 e, miliardy eur, čo je okolo 10 e, obchodu, všetkého obchodu Chorvátska s inými krajinami e, obchodovania Chorvátska s juhovýchodnými európskymi eh, krajinami je pozitívny, ehm, čiže eh, vyvážame eh, viac ako dovážame. Ďalšie oblasti, kde by sme mohli posunúť spoluprácu, je mm, alebo sú, medzi tieto ďalšie oblasti patrí napríklad aj lepšie dopravné spojenia. Chorvátsko bude sa snažiť najďalej budovať e, paneurópsky koridor 5C, ktorý prechádza aj cez Chorvátsko. V súčasnosti pripravujeme e, vybudovanie spoločného mostu medzi Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou e, cez rieku Sáva práve v rámci koridoru PC. Pričom vítame snahu, ktorá sa práve v Bosne a Hercegovine vykonáva, pokiaľ ide o vybudovanie diálnice v rámci tiež tohto koridoru 5C. Pokiaľ ide o železnicu v Chorvátsku aj v Slovensku, v Chorvátsku sa práve snaží odstraňovať všelijaké administratívne a colné prekážky, tak aby e, mm, železničný koridor 10 sa mohol takisto e, vyvíjať e, smerom k väčšej konkurencieschopnosti. A potom je tu program Janef, ktorý vlastne priváža ropu zo sveta do e, Srbska, takisto aj do Bosny a Hercegoviny. A potom, čo sa zvýšia naše skladovacie e, kapacity, tak tento Janev bude môcť e, skladovať aj ropné deriváty pre krajiny v regióne. Potenciál rozvoja v oblasti energetiky je mm, niečo, čo vidíme aj pokiaľ ide o prepojenie plynovodov, plynovodov v regióne. Dobrým krokom v tomto zmysle je napríklad vytvorenie energetického spoločenstva juhovýchodnej Európy. Chorvátsko vidí vysoký hospodársky potenciál v cezhraničných projektoch, ktoré sa implementujú v rámci Dunajskej e, stratégie a ďalších e, iniciatív. Pokiaľ ide o regionálnu spoluprácu, teda Radu regionálnej spolupráce, e, Chorvátsko tieto aktivity podporuje, venujú sa konkrétnym projektom a zdôrazňujeme to, že zaangažovanie všetkých krajín v regióne by aj do budúcna malo zostať rovnaké ako tomu dnes. Spoločne so SEFTou a ďalšími projektami v oblasti infraštruktúry by som chcel spomenúť aj vysoký potenciál regionálnej spolupráce v Dunajskom regióne. To je e, veľmi dôležitá e, záležitosť. Práve e, preto Chorvátsko podporuje aj implementáciu E, Dunajskej stratégie EÚ, pretože je to e, dobrá, komplexná e, rámcová dohoda pre spoluprácu aj do budúcna v regióne. Myslíme si, že takýto multidimenzionálny prístup k regionálnej spolupráci vytvára dobrý základ pre stabilitu a prosperitu regiónu ako takého. Veľmi dôležitým nástrojom regionálnej politiky a takisto aj dôkazom aktívnej úlohy Chorvátska v regióne je konferencia, ktorá sa nedávno e, uskutočnila v dubrovníku, pričom táto konferencia sa uskutočnila 4. a 6. apríla a venovala sa práve obchodovaniu a investíciám e, medzi USA a juhovýchodnou Európou. Regionálna spolupráca aj naďalej bude patriť medzi priority zahraničnej politiky Chorvátska. Teším ma, že tu môžem potvrdiť, že Chorvátsko aj naďalej bude zohrávať aktívnu úlohu pri intenzifikácii Eh, regionálneho rozvoja, pri posilňovaní vzťahov medzi eh, regionálnymi krajinami, a to sú vzťahy, ktoré budú eh, posilnené na, alebo založené na posilnenom politickom dialogu a spolupráci. Ďakujem pekne, pán predseda Bebič. Ďalej vystúpi pani Sonia Bisorko, riaditeľka Helsinského výboru pre ľudské práva v Srbsku. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci, milí priatelia. Ďakujem, že ste ma pozvali, aby som vystúpila na tomto spoločnom parlamentnom stretnutí. Teší ma, že táto iniciatíva tu je, pretože Európsky parlament má naozaj veľký záujem o túto tému a aj Európska komisia by sa mala možno trochu viac angažovať v tejto oblasti a potom bude dosiahnutý aj pokrok. Myslím si, že EÚ dosiahla istý bod, pokiaľ ide o svoju angažovanosť v regióne, kde sa potrebuje e, nový e, prístup pre tie krajiny, ktoré už celé roky e, tak trochu márne sa snažia splniť kritéria štatútu kandidátskej krajiny. Poviem vám, prečo si myslím, že takýto nový prístup je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o regiona vzťahu regionu z EÚ Chcem zdôrazniť, že témy, o ktorých budeme hovoriť na pracovných skupinách, spolupráca v oblasti e, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a takisto aj integrácia občanov, to sú e, veľmi relevantné témy práve pre integračný proces Západného Balkánu do východnej, do Európskej únie, pardon. Ale aby sme tieto témy dali do dobrej perspektívy, musíme mať jasnú predstavu o tom, ako situácia v regióne naozaj vyzerá. Situácia e, vzbudzuje viaceré obavy, pretože bohužiaľ niektoré štáty v regióne stále nemajú alebo nesplňajú isté základné e, požiadavky a podmienky demokratickej konsolidácie a skutočnej normalizácie vzťahov so svojimi susedmi. E, aká je momentálne situácia? Bosna Hercegovina je zablokovaná pokračujúcou vnútornou krízou. Potom je tu Macedónsko, ktoré stále nie je dosil na to, aby otvorilo seriózny dialog s Gréckom. A táto otázka vzťahov Macedónsko-Grécko e, podkopáva práve e, pozíciu Macedónska voči EÚ a regiónu. Kosovo je na tom podobne. Medzinárodný súdny dvor v Hágu potvrdil, že nezávislosť Kosova bola legálna, ale to nezmenilo e, prístup Srbska k tejto krajine. Plus bola tu správa Dika Martyho o obchodovaní s orgánmi a to je tiež e, negatívny prvok pre e, Kosovo. E, demokratická konsolidácia v krajine pokračuje, do istej miery lepšie ako v iných krajinách. Táto krajina sa postupne posúva smerom k EU a na to a dokonca rýchlejšie ako Srbsko. Dámy a páni, musíme pamätať na to, že sú tu dva paralelné procesy, ktoré fungujú zároveň, teda proces štátnej konsolidácie a zároveň proces tranzície k viacstrannej e, um, e, demokratickej štruktúre a trhovej uh, ekonomike. Toto sú procesy, ktoré prebiehajú veľmi alebo až príliš pomalo, pomaly. pokiaľ ide o tú prvú tému, treba si uvedomiť, že niektoré štáty, ako som povedala, sú ďalej krehké a sú tam prítomné silné etnické napätia. Pokiaľ ide o demokratickú tranzíciu, tak e, autoritárna povaha, spoločnosť, e, povaha spoločnosti častokrát e, prevažuje, hoci existujú aj samozrejme politické strany a tak ďalej. Pričom niektoré bývalé hodnoty boli odstránené a antikomunizmus sa používa na podporu všelijakých archaických ideológií. Vo všeobecnosti je tu ale podpora, pokiaľ ide o vytvorenie slobodného trhu a politickej plurality. Jeden z hlavných, e, jedna z hlavných prekážok e, pokroku v regióne je prístup Srbsko, Srbska voči svojim e, susedom. Srbsko naďalej chce mať nejaký dominantný prístup voči svojim susedom. Pokiaľ súčasní srbskí politickí lídry e, nepochopia, že politická spolupráca je veľmi dôležitá pre európsku e, perspektívu, tak e, rozpad Juhoslávie bude mať naďalej negatívny dopad na tento región, napriek tomu, že tam je istá snaha o politickú spoluprácu. V Belhrade na, naďalej platí presvedčenie, že tie hranice ešte nie sú úplne definitívne, najmä v prípade Bosny a Hercegoviny, pretože tam e, Srbsko e, podporuje tendenciu odpojenia sa alebo členia sa srbskej časti e, krajiny. Srbsko naďalej vlastne má isté predstavy o dominancii v tomto regióne, hoci možno, že ich vykonáva inými spôsobmi, ako, to bolo, ako tomu bolo v minulosti. A potom je tu otázka pre Srbsko, či je e, minu- budúcnosť tejto krajiny na západe a v EU, alebo skôr na východe. A zdá sa, ako keby sa táto krajina nevedela rozhodnúť. Zdá sa, že srbská politika e, v rámci regiónu nie je veľmi úprimná a napriek tomu, že niektorý nejaký pokrok bol dosiahnutý, pokiaľ ide o, o rôzne prípady e, porušovania, porušovania ľudských práv a vojnových zločinov, naďalej e, sa ukazuje, e, že, že aj v tejto oblasti je prístup Srbska nedostatočný. Napriek je tu teda je tu nová stratégia Srbska posilniť vzťahy medzi Srbskom a medzi tzv. diasporou, medzi teraz Srbmi v regióne a Čierna hora v tomto kontexte je naďalej považovaná za iba dočasný štát. E, takisto aj politické, ekonomické trendy v regióne sú e, negatívne. Samozrejme je tu ekonomická kríza, ktorá aj tu má svoje dopady, ale aj vnútorné problémy každého e, štátu v krajine, v regióne. Um, môžu byť, e, môžu byť vnímané ako problémy pre celý región. Západný Balkán zatiaľ nevyužíva svoj celý potenciál, pretože e, sú tu rôzne nezodpovedné politiky rôznych politických e, elít, ale aj pretože tu je veľmi prítomná korupcia. Čoraz je viac zjavné, že v regióne nie je schopnosť, politická vôľa, politická zodpovednosť alebo kultúra implementovať európsku agendu normy a kritérie, ktoré sú očakávané od tohto regiónu. Podľa mňa je preto e, potrebné na tento región sa pozrieť e, na novo a zintenzívniť vzťahy e, možno tak trochu kreatívnejšie k tomu všetkému prístupovať. Uvedomujem si, že takéto veci sa skôr ľahko povedia ako správia, ale som presvedčená, že pokiaľ chceme zmeniť tie súčasné negatívne trendy, pokiaľ chceme aby tie nacionalistické, hegemonistické ašpirácie, e, konkrétne Srbska, boli nejakým spôsobom e, e, boli nejakým spôsobom blokované, tak treba naozaj k tejto téme pristupovať veľmi kreatívne, veľmi novým spôsobom. Členstvo NATO, pokiaľ ide Bosnu, Hercegovinu a Macedónsko, je veľmi dôležité pre posilnenie stability a bezpečnosti. Zároveň by to aj vyriešilo otázky hraníc v regióne. Na záver by som chcela zdôrazniť, že agendy politických elít a občanov v regióne častokrát nie sú zhodné navzájom. Štatút e, kandidátskej krajiny je v súlade s predstavou e, väčšiny obyvateľov týchto krajín, hoci momentálne sa venujú skôr politickým, ekonomickým a sociálnym e, problémom. Nede iba o tie prestupové financie a fondy, pretože tie sú veľmi dôležité, ale štatút kanadskej krajiny dá občanom aj možnosť e, správať sa zodpovednejšie, pokiaľ ide o prioritné projekty e, a môže takisto tieto fondy zabrániť novej vlne sociálneho e, radikalizmu. Takisto je veľmi dôležité, aby európske myšlienky, koncepty a hodnoty e, sa dostali bližšie každému občanovi v tomto regióne. Nie je to jednoduchá záležitosť, pretože okrem iného E, Európa je tvorená súčtom jednotlivých svojich e, komponentov, ale rešpektovanie ľudských práv, demokratického pluralizmu, to sú veci, ktoré postupne sa začínajú zakoreňovať v týchto spoločnostiach. E, je takisto veľmi dôležité, aby Balkán začal cítiť, že naozaj patrí do jednej jedinej európskej rodiny a že v rámci Európy aj region, aj jednotlivé krajiny, takisto aj samotní občania nájdu, ak možno nie úplne najlepšie riešenia, ale, ale dobré riešenia e, svojich zájmov. Ďakujem. Much, Ďakujem, vážená pani Vyserko, za vašu prezentáciu a ešte raz chcem zopakovať, že poslanci, ktorí by chceli vystúpiť v rozprave, Prosím, vyplňte formulár, vyplňte žiadanku. Teda je tam ten, e, tá žiadanka o rečnícky čas, čas request for speaking time e, v stredu 13. apríla. A je tam takisto dôležité uviesť meno. Tri minúty dostane každý rečník a ak chcete použiť tú modrú kartu, tak e, to tým, ktorí budú teraz následovať, pretože všetky tie e, žiadosti na tých hlavných rečníkov budú zodpovedané na záver. To je všetky tieto otázky. Na konci budete mať možnosť položiť pár otázok. Takže teraz začneme rozpravu. A začne zástupca e, Rakúskej spolkovej rady Bundesrátu, pán Štefan Šenach. Nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem za udelenie slova. Je to e, pekné e, znamenie, že či je náhodou zástupca Rakúska smie otvoriť túto rozpravu e, po tom, čo teda príbeh Západného Balkánu a Rakúska, ale aj Maďarska sú spolu úzko prepojené a jedno rakúske príslovie hovorí, že Západný Balkán sa začína vo Viedni. A to je dobré. v Európe a v Európskej eh, únii eh, treba povedať, že eh, by sme boli bez Západného Balkánu ako dom bez strechy. Západný Balkán je obzvlášť dôležitý pre Európu a stabilita, mier a podobne v Európe nebudú fungovať, pokiaľ sa nám nepodarí splniť náš cieľ integrácie štátov Západného Balkánu. Nech už majú e, akokoľvek odlišné e, problémy a východiskové situácie. Treba, aby sa to udialo čo najrychlejšie. Samozrejme, máme tu celý rád e, otázok, ktoré treba zohľadniť. Je tu tá nešťastná štátna konštrukcia Bosny, problém štátnej e, e, bezpečnosti, e, pokiaľ ide o Kosovo. A pokiaľ ide o pani z výboru Helsinského dohovoru, to by som chcel podporiť, počerknúť a my sme veľmi často v krajinách Západného Balkánu. Očividne je tu rozdiel medzi tým, čo si želajú občania a tým, čo si želajú e, politici, obzvlášť v Belehrade. E, je to viditeľné, pretože dnes v Belehrade e, ľudia hovoria o tom, že nemajú až taký problém s Kosovom, nechápu, prečo sa politici až tak silne chopili tejto témy. Je najdôležitejšie, aby sme dali perspektívu mladým. Mladí ľudia zo Západného Balkánu potrebujú túto perspektívu pretože to by zobralo e, vodu z mlyna nacionalizmu, ktorý v posledných storočiach tak veľa toho e, zničil a Habsburský e, vlastne tú Habsburskú éru tiež zle vykreslil v tomto regióne. A mm, teda potrebujeme túto perspektívu pre mladých ľudí a preto sa veľmi teším e, e, tomu, že konečne padol tento vízový režim, pretože bolo absurdné, že starí rodičia rozprávali svojim vnukom, aké boli krásne tie časy za Tita, kedy mohli cestovať po celej Európe slobodne a nepotrebovali víza. Mali by sme myslieť na mládež, štát to potrebuje. Ale samozrejme potrebujeme právnu istotu, samozrejme potrebujeme energetické kroky proti organizovanej e, kriminalite. Chcel by som povedať, že e, obzvlášť teda pokiaľ ide o Moldavsko a Ukrajinu. E, toto sú centra organizovaného obchodu so ženami. A potrebujeme takisto aj zabezpečiť práva menšín a to, čo potrebujeme vo všetkých regiónoch a vieme z našej vlastnej histórie, že je to zložité. Potrebujeme to zabezpečiť zmier a aj e, príslušné vyrovnanie. V tejto súvislosti som veľmi vďačný maďarskému predsedníctvu EÚ za to, že sa práve za tieto témy zasadzuje. A mám jednu veľkú požiadavku. Nie, aby sme hovorili, že všetky štáty Západného Balkánu by mali na seba navzájom čakať, a e, že by sa im teda e, vytvárala spoločná perspektíva pristúpenia. Nie východiskové pozície napríklad Macedónska, alebo osobne Čiernej hory či Albánska sú úplne odlišné a preto tu môžu existovať e, aj rôzne rýchlosti, pokiaľ ide o vstup. Ale pohár je na poli plný, nie na poli prázdny. Ďakujem pekne, kolega. Ešte jedna doplnková informácia rečnícky čas uvidíte na týchto veľkých obrazovkách po boku, takže následujúci rečníci si budú môcť eh, kontrolovať eh, svoj čas. Lord Bowness teraz eh, nasleduje z Veľkej Británie, zo so snemovne lordov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám aj maďarskému predsedníctvu za to, že zorganizovalo toto stretnutie na tému, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá. Je veľmi vhodné, pán predseda, že ste nás na začiatku upozornili na záväzok Európskej únie, pokiaľ ide o budúcnosť Západného Balkánu, že tá je v EÚ. Pán predseda, vy ste povedali, že dvere ostávajú otvorené. Ja by som však chcel povedať, e, že Počuli sme, e, že veľa dobrých vecí sa deje v tomto regióne a zdá sa, že teda v európskej agende už rozširovanie, e, pokiaľ ide o Západný Balkán, nie je až tak na prvých e, miestach programu. Momentálne sú to iné témy a e, z časti je to teda e, pochopiteľné, pretože EÚ stojí pred ekonomickými problémami, ale ja si myslím, že by sme mali tlačiť na naše vlády, aby sa usilovali. Naši kolegovia na Západnom Balkáne by si nemali myslieť, že sme e, nie až takí entuziastickí, pretože by to mohlo mať vážne dôsledky. Na druhej strane EÚ nemôže robiť všetko a všade a to sa dá uplatniť na Západný Balkán ako aj na iné regióny, takže treba si tu stanoviť priority. Nie vždy sme v tom dobrí, takže ja by som chcel navrhnúť e, tri veci. Mali by sme sa sústrediť, aby na e, západnom Balkáne sme zabezpečili, že e, tieto krajiny tam e, budú e, dobré v oblasti zabezpečovania um, právneho štátu, spravodlivosti a tak ďalej. Nemali by sme e, všade e, sa za všetko zasadzovať, ale mali by sme e, si ako prioritu zvoliť tento región. Mali by sme zdvojnásobiť naše úsilie, aby sme pomohli Bosne a Hercegovine, ja by som chcel upriamiť vašu pozornosť na článok pani Eštonovej včera Lorda Ashdowna, e, ktorý hovoril, že naozaj musíme e, nemôžeme ochabovať v našom úsilí, inak sa nám to môže vypomstiť. A pokiaľ ide o Macedónsko, e, ja nechcem z žiadnu zo strán obviňovať, ale ak Európa z roku 2011 nebude môcť pomôcť jednej demokracii, e, ktorá je členom EÚ a jednej demokracii, ktorá e, chce e, vstúpiť do EÚ, tak sa obávam, či naozaj sme schopní nielen vytvoriť väčšiu EÚ, ale či môžeme mať naozaj jednu jednotnú spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku. Ďakujem. Ďakujem aj vám, aj za to, že ste držali rečnícky čas. To je pomerne neobvyklé. Ďakujem vám aj za to, čo ste povedali, za obsah vášho príspevku. Teraz bude nasledovať eh, člen, eh, členka EP eh, za stranu zelených pani Lunaček. Ďakujem pekne, pán predseda. A ako predrečníci, a ja by som chcela poďakovať maďarskému predsedníctvu za to, že integráciu Západného Balkánu si stanovila za hlavnú prioritu predsedníctva, lebo myslím, že toto v minulosti tu trochu chýbalo e, táto e, solúnska vízia z roku 2003 e, ešte čaká na realizáciu. Ja si preto vážim to, čo eh, maďarské predsedníctvo v tejto oblasti robí. Chcela by som sa sústrediť na jednu krajinu, eh, eh, za ktorú som spravodajkynia v tomto parlamente. Ide o Kosovo a to z viacerých dôvodov. Ako Sonia Pisirko právom povedala, neplatí to len pre Kosovo, ale pre všetky krajiny. Balkán patrí do európskej rodiny a myslím si, že Európska únia by sa e, teda mala e, oddeliť od tejto únavy, ktorú vidíme v určitých častiach obyvateľstva aj vláda členských štátov a naozaj mala by si stáť za svojimi sľubmi. Mali by sme ukončiť teda tento mierový e, projekt, ktorým Európska únia ešte stále je a obzvlášť to platí, platí pre západný Balkán. Chcela by som sa preto obrátiť na kolegov z národných parlamentov. Ide tu o vízový dialog, e, pokiaľ ide o Kosovo. Viete, že e, všetci občania zo všetkých ostatných krajín západného Balkánu majú teraz možnosť 3 mesiace, na tri mesiace vycestovať bez víz do EÚ jediní, ktorí majú najväčší počet mladých ľudí, ktorí e, e, e, doteraz vlastne mali najväčšiu, najväčší obdiv, požívali zo strany EÚ, tak tí nemôžu takto slobodne cestovať. Sú to ľudia z Kosova. Viem, že, je tam, že sú tam problémy na úrovni štátu a podobne, ale pomyslite si na týchto mladých ľudí, ktorých rodičia a starí rodičia mohli slobodne cestovať až do konca Juhoslávie. Len si pomyslite, e, čo to znamená. Tí z vás, ktorí boli mladí, alebo tí z vás, e, ktorí sú ešte stále mladí, predstavte si, že by ste v tom období vášho života nemohli slobodne cestovať. A ako radi cestujete, radi sadnite do autobusu, do auta, do vlaku a cestujete a zistujete, ako um, žijú ľudia inde, aké názory majú. Toto im neumožňujeme a kvôli tomu EÚ stráca podporu v Kosove. Je veľmi veľa vecí, ktoré Kosovo musí urobiť uh, samé. A uh, ja to aj často kritizujem a spomínam a zdôrazňujem. Ale pokiaľ ide o tých, ktorí sú e, v národných parlamentoch, a sú e, vo výboroch e, zodpovedných za vnútorné záležitosti, s tým by mali tlačiť na svoje vlády, aby sa zrušila vízová povinnosť voči e, Kosovu. Je veľmi dôležitá táto sloboda pohybu a je tu dôležitá aj otázka bezpečnosti, pretože iba vtedy budeme môcť od Kosova žiadať, aby malo dobrú dokumentáciu, dobré registre a podobne. Takže preto by som chcela na vás apelovať, aby ste aj vy v národných parlamentoch sa za túto tému zasadzovali. A teraz eh, Wolfgang Grusburg eh, za Rakúsko. Vážený pán predseda, Vážené dámy a páni, téma, ktorú um, máme v tomto spoločnom parlamentárnom zasadnutí, je Západný Balkán, cesta k lepšej integrovanej Európe. Ja si myslím, že toto je dôkaz toho, že všetci účastníci um, ma, berú tento a považujú tento cieľ za vážny a je, že vidia, že je to v záujme Európskej únie a musia uh, sa tiež snažiť, že štáty Západného Balkánu skôr či neskôr po splnení svojich povinností sa môžu stať eh, členskými štátmi Európskej únie. Európska únia bola nainštalovaná ako mierový projekt v rámci európskej integrácie a myslím, ja si myslím, že a som presvedčený, že je to správne a pokiaľ tomu tak je, tak musí byť aj v našom záujme, aby sa štáty zo Západného Balkánu stali členmi. Vážne kolegyne a kolegovia, nemôžeme urobiť chybu, ktorá sa často stáva, že by sme balkánske štáty uh, Eh, sa snažili poučovať ako učitelia, a, alebo by sme vystupovali ako sudcovia, alebo aj inkvizítori, aby sme politikom hovorili, čo majú robiť. Ja si myslím, že lepší prístup je poskytnúť naše, skutočno, eh, naše skúsenosti, naše, poskytnúť naše rady a sprevádzať ich na tej ťažkej ceste od totalitného systému k demokracii. Ja by som sa chcel krátko venovať Albánsku. Ja som v roku 2009 mal tú čas česť eh, ako špeciálny koordinátor eh, viesť delegáciu, ktorá pozorovala voľby v rámci OSCD a mohol som hovoriť s kolegami a mohol, mal som potom správy, tie voľby boli eh, demokratické, samozrejme boli určité chyby, samozrejme to sme, na to sme poukázali, ale môžem povedať, že uh, sa nám plnili už mnohé štandardy z európskych požiadaviek. A Albánsko ešte stále sa uvádza ako príklad boja medzi opozíciou a vládou. Už tu je potrebné tiež povedať, a to chcem tiež počiaknúť, že v demokracii musí existovať aj akceptancia volebných výsledkov a že sa nemôže brať krajina ako, uh, ako ako zajatec eh, pre niekoho, ktorý um, nechce akceptovať výsledky volieb. Musíme eh, túto situáciu akceptovať a potom sa rozhodnúť. A nesmieme ale sa pozrie, prizerať tomu, že niektoré krajiny sa e, potom berú ako, um, ako obetné baránky, ale musíme ich jednoducho sprevádzať na tej ceste k demokracie. Už 10 ročia um, to robíme. My vieme, že niektoré krajiny už musia dlhé roky plniť e, určité štandardy, ale musíme skutočne im nechať čas na vývoj, pretože demokracia to nie je otázka mozgu, demokracia sa nekoná v hlave, ale je to otázka otázka srdca a práve tam to trvá dlhšie, kým sa to implantuje, to vieme. Takže tu musíme byť nápomocní, tak aby tieto krajiny aj v srdci eh, si implantovali demokraciu. A to je naša úloha. A podľa môjho názoru eh, celé balkánske štáty patria čo najskôr do Európskej únie. Ďakujem pekne. Vy ste zdvihli modrú kartičku. Takže môžete 30 sekúnd zareagovať, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda Buzek. Ja by som sa chcel opýtať Soni Buzerko, ktorá prekvapila veľmi vyváženým o, prednesením jej analýzy Západného Balkánu, ale niečoho sa nespomen- netotkla, to bola tá náboženská príslušnosť. A Minimálne dve krajiny majú tam dve církve, ktoré majú obrovské pro- problémy, pretože nie sú uznávané. Ortodoxná církev v Čiernej hore a ortodoxná církev v Macedónsku a nový patriarcha Srbska a ortodoxná církev v Srbsku veľmi efektívne odborávala priekažky v prípade Kosova. Takže ja by som chcel počuť váš názor treba niečo povedať pri tejto príležitosti aj na Margo tohto a keď už mám mikrofón, ešte jednu provokáciu si dovolím uh, nadniesť. Je tam problém s menom Macedónska. Ja mám návrh. Naše, naše Macedónsko naše Macedónsko eh, sa veľmi jasne odlišuje od bulharského Macedónska a greckého Macedónska. Uh, Takže možno by toto bolo východisko, začať dialog, nájsť riešenie, stanoviť si dátum a urýchliť celý proces integrácie Západného Balkánu. Ďakujem pekne. Ďakujem, bolo to trošku viac než 40 sekúnd, ale veľmi zaujímavé. Pani e, Bizerko, nech sa páči, ak chcete zareagovať, nech sa páči. Ďakujem pekne za otázku. Ja som sa naozaj nesústredila na tie náboženské otázky, ale ako viete, ortodoxná církev je jednou z kľúčových inštitúcií v Srbsku z historického pohľadu a aj dnes. Nielen je to náboženská inštitúcia, ale je to inštitúcia, ktorá sa zaklad, na ktorej sa zakladá aj srbská identita. A tieto ortodoxné církve sú naozaj národnými církvami a ak sa neuzná Čiernohorská alebo Macedónska církev, je to aj záťaž Ehm, na tieto národy, ako boli negované. Macedónska církev predstavuje macedónskú identitu, aspoň teda pre Macedóncov, a takisto je to v Čiernej hore. Takže myslím, že tu bude ďalší problém, ak neuznáme aj rumúnsku ortodoxnú církev. Srbská ortodoxná, ortodoxná církev by mala zohrať dôležitú úlohu ak budú pokračovať v odburávaní prekážok. Zatiaľ sa to udialo len v prípade Kosova, takže dúfam, že sa urobia kroky aj smerom k Macedónsku a Čiernej hore. Dúfame, že to tak bude. A neviem, či to bude dostatočne skoro. A ešte raz by som chcela zdôrazniť, že je potrebné mm, pre tento región mať ten kandidátsky štatút, pretože by sa tým zastavili negatívne procesy v regióne. Eh, ukončil by sa, ukončili by sa otázky, respektíve spory okolo hraníc. Potrebujeme začať proces obnovy, nebude to jednoduché, bude tam e, možno eh, chvíľku to pôjde hore, chvíľku dole, ale zatiaľ máme len tie zákony, ktoré boli nedávno prijaté a ešte neboli implementované. A dôležité je zapojiť do toho občianskú spoločnosť, pretože oni, tí, ktoré sú skutočne proeurópske sily v krajine, môžu byť užitočné, môžu vyviať tlak na vlády. EÚ pomáha, ale len do určitej miery a tento nový prístup by mal mať zapojenú teda aj občianskú spoločnosť. Ďakujem pekne. Pripomínam, že môžete tú modrú kartu zdvihnúť, ak chcete položiť ktorémukoľvek rečníkovi na zozname otázku a ďalším bude pán Richard Höčik z Maďarského parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Ako sme videli za posledných pár mesiacov, v téme európskej politickej agendy boli ekonomické otázky. Ale ekonomické problémy by nemali zatieniť proces rozšírenia. Myslím, že Európska únia musí ostať otvorená voči tým krajinám, ktoré splnia prístupové kritériá, ktoré sú ochotné realizovať reformy, reformy v duchu európskych hodnôt. Maďarské predsedníctvo EÚ je sa zasadzuje za pokračovanie procesu rozšírenia a preto spolupracujeme ruka v ruke s členskými štátmi, s Európskou komisiou, s kandidátskymi krajinami, aby sme urobili kroky vpred. Pán predseda, sme veľmi radi, že rokovania o pristúpení s Chorvátskom sa dostali do finálnej fázy. Bol dosiahnutý veľký pokrok v viacerých oblastiach, avšak ostávajú tu ešte výzvy v kandidátskych krajinách, A v niektorých eh, krajinách sa treba sústrediť na good governance, dobré riadenie, úlohu eh, právneho štátu, posilnenie ekonomických reforiem, urýchlenie reforiem a treba implementovať tzv. aký kominotér. A sú tu viaceré ťažkosti. Eh, treba zamerať lepšie technickú pomoc, čo najskôr treba lepšie zareagovať na úsilie a potreby kandidátskych krajín. Keď krajina splní všetky podmienky a kritériá, tak eh, ak Chorvátsko vstúpi do EÚ, bolo by to veľmi pozitívnym signálom pre celý Západný Balkán a prispelo by to k stabilite celého regiónu. Tento pozitívny príklad Chorvátska by motivoval aj ďalšie krajiny v regióne, aby vynaložili väčšie úsilie, aby splňali európske štandardy. Pán predseda, myslím, že je dôležité zdôrazniť, že implementácia konkrétnych reforiem prináša hmatateľné výsledky pre občana. Macedónsko, Čierna hora a Srbsko e, majú od decembra 2009 bezvizový režim z EÚ a to isté platí pre občanov Albánska, Bosnia a Hercegoviny od decembra 2010. E, my chápeme tie rastúce obavy z tendencie k nelegálnej imigrácii, ale liberalizácia vízového režimu musí byť zachovaná ako perspektíva pre celý západobalkánsky región. Akýkoľvek pokrok v regióne musí vychádzať zo zásluh a pán predseda, toto je kľúčom k politickým a ekonomickým reformám, ktoré vydlážili cestu k prosperite a stabilite celého regiónu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega. A e, o slovo sa prihlásila pani Doris Pak z Európskeho parlamentu z EPP a takisto kolega Jelko Kačin o chvíľu neskôr. Najprv dámy. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené kolegyňa, kolegovia. Ako niektorí z vás viete, už 22 rokov pracujem s krajinami Západného Balkánu trpím s nimi, niekedy sa s nimi teším a som s mnohými ľuďmi, ktorí tam žijú spoločne frustrovaná v mnohých oblastiach, nie vo všetkých, pretože samozrejme sú tu možnosti tešiť sa, ale keď sa pozriem na Bosnu, Hercegovinu alebo na Kosovo, alebo keď sa pozriem na Macedónsko, môžem povedať len toľko, no je mi ľúto, že sa tí ľudia dolu nemajú e, lepšie. V Bosne a Hercegovine nemajú tých politikov, ktorí by to zobrali do rúk. E, aby konečne prekonali tie etnické hranice, aby spoločne pracovali pre celý štát. V tejto krajine sú tri rôzne národnosti a potom ďalší, ktorí nepatria ani k jednej. A pred, predsa sú to všetko občania Bosnej a Hercegoviny a to niektorí ľudia jednoducho nechápu. Tí hrajú na tom etnickom e, základe Dayton síce ukončil e, vojnu, ale Dayton nepoložil základy, nebudoval základy pre plodné spolužitie. A preto by som chcela, aby sa Európska únia lepšie snažila v tejto oblasti, aby ľudia a politici boli donútení, teda aby politici pracovali pre dobro ľudí a nie len mysleli na svoje vlastné pozície. Aby uh, E, sa zamysleli nad tým, že sa treba zaomerať aj vzdelávaním. Kto ide do Bosny, kto tam zainvestuje, ak tam nebudú ľudia, ktorí budú mať primerané vzdelanie, s ktorými uh, budú môcť dobre pracovať, že to budú dobrí zamestnanci. Čiže premárnili sme už šance a som rada, že komisia teda sa v poslednom čase venuje aj vzdelávaniu a odbornej príprave. A keď myslím na Kosovo, môžem povedať naozaj len toľko, treba sa pozerať aj na susedov, pretože dialog so Srbskom musí pokračovať, musí postúpiť, ale treba aj praktické príklady pre spolužitie ľudí na mieste. Ide o srbských kosovcov, albánskych. Musia dokázať spolužiť bez toho, aby to e, rušil Belehrad. Musí to byť mierové spoložitie. Nie je predsa možné, že Srbko, Srbsko chce vstúpiť do EÚ, ale nemá upravené vzťahy so svojou susednou krajinou a keď myslí na tie susedské vzťahy, no to, čo Macedónsko už takmer 10 e, ročie e, musí strpieť, to je pre nás veľká hamba. Nie je predsa možné, aby európska susedská krajina bránila svojmu susedovi na ceste do Európy. Ak budú v uh, Macedónsku nejaké etnické problémy, tak sa musím aj Grekov opýtať. Zase ste to nevideli? Uh, a možno je to práve kvôli tomu menu. Ja som za to, aby tam bolo nejaké dvojité meno, ale nemôžeme predsa Macedóncom zobrať meno. Macedónsko majú identitu, ktorú si musia zachovať. A som rada, že Chorvátsko ide touto cestou, že Chorvátsko ide touto náročnou cestou Bulharsku a Rumunsku sme nedávali tieto vysoké ciele a preto majú tie problémy, ktoré musia teraz prekonať. A Chorvátsko naozaj muselo prekonať vysoké prekážky a prekonáva teraz tie posledné a susedia sa môžu z toho ponaučiť a myslím si, že e, Chorváti im v tom pomôžu. Teraz všetkých ostatných vynechám, pretože ešte by som mohla hovoriť o Albánsku, ale nechám to, aby e, potom sa na mne neval pán predseda. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Rodula Sisi z gréckého parlamentu. Nech sa páči. A samozrejme, ak by ste hovorili postojačky, mohli by sme vás lepšie vidieť. Takže ak by ste sa mohli postaviť, výborne, výborne, teraz vás vidím. A je to pre mňa o mnoho lepšie. Ospravedlňujem sa, že vás o to musím žiadať. Dobre? Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi, aby som pogratulovala k tejto iniciatíve, pretože týmto sa predsa len potvrdzuje, že tie politické dejiny Európskej únie práve ukazujú prehlbenie a rozšírenie a že Európska únia nebude len klubom európskych krajín, ale že sa tu začína skutočne, taký, že tu začína skutočne taká politická jednota že chceme mať viac členov a to aj na základe uh, takých práv, ako je demokracia, právny štát, základné slobody a priateľské vzťahy medzi národmi. Pán predseda, Grécko patrí medzi tie krajiny, um, všetci u nás v našej krajine, um, v parlamenta všetci, um, ktoré podporujú pristúpenie krajín Západného Balkánu. My sme boli, ako viete, Eh, tí, ktorí to od začiatku podporovali, pretože agenda gréckého predsedníctva v roku 2003 malo, pre, malo presne toto za cieľ. Tam vtedy boli naformulované jednotlivé tézy tak, aby sa táto veľká rodina západobalkánskych štátov pristúpila k eh, Európskej únii. Samozrejme existujú problémy, sú tu isté slabé miesta, ale keď mi dovolíte niečo povedať, sú predsa len isté ťažkosti a problémy e, v dosahovaní týchto cieľov a práve za posledné roky a preto sa veľmi tešíme z tejto iniciatívy dnes a Grécko by chcelo podporiť e, ten harmonogram e, tých jednotlivých prístupov do roku 2014 tak, aby západoeurópske štáty mohli skutočne pristúpiť a vstupy do Európskej únie. Ja, e, moji predrečníci už množstvo vecí povedali, čo sa týka Macedónska. Nož, viete, a naša krajina predsa v ťažkých časoch podporovala Balkán a balkánske štáty. Takisto, čo sa týka e, obn- plánu obnovy regiónu, ale pri niektorých konkrétnych historických danostiach sú isté nedorozumenia, ale musíme spolupracovať. My musíme veľmi jednoznačne poukázať na to, že eh, Macedónska republika musí začať rokovania s Európskou úniou a tak, aby sa e, tieto regionálne danosti vyriešili. A tým bude aj také všeobecne akceptované riešenie e, otázky e, názvu. Musíme nájsť riešenie, s ktorým budú všetky, všetci súhlasiť. Vieme, že bolo isté obdobie, ktoré neboli veľmi, nebolo veľmi úspešné, samozrejme hospodárska kríza a tak ďalej. Ale teraz je na čase, aby sme, aby sme znova spolupracovali. Ja chcem počiarknúť niektoré body, ktoré budú súvisieť s tým, o čom budeme hovoriť v pracovnej skupine. Samozrejme témy ako bezpečnosti, e, sloboda, práve, ilegálna imigrácie, obchod e, s ľuďmi e, sú určité témy týkajúce sa týkajúce sa ľudských práv, o ktorých budeme musieť diskutovať, vážené dámy a páni. Pán predseda, ja e, si myslím, že Európa teraz musí ukázať, že my všetci spoločne e, môžeme rešpektovať princípy ľudských práv a zároveň ale hľadať riešenia na Západnom Balkáne. A myslím si, že práve to rozšírenie môže ukázať na to, aká úspešná je naša zahraničná bezpečnostná politika. My sa pohybujeme na našom kontinente aj v oblasti bezpečnosti. Musíme e, spolupracovať, musíme tú spoluprácu rozširovať, musíme navezovať nové vzťahy a e, takisto aj v susediacich regiónoch. My potrebujeme nové cieľa, my všetci sa musíme o to zaslúžiť. Ale to nie len technokraticky, ale musíme do toho vložiť srdce a musíme ale poznať naše dejiny. Ďakujem pekne. A ďalším Rečníkom je z eh, litovského Sejmu eh, pán Andriu Kajtis. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za možnosť prezentovať a zastupovať Litvu. Ja sám som viackrát mal tú príležitosť byť na Západnom Balkáne a mm, som svetkom pokroku, ktorý sa tam dosial za posledných 10 rokov. 28. marca tohto roku Ifo Josifovič, prezident Chorvátska, navštívil Litvu. Litva tiež bola mm, navštívená zástupcami Čiernej hory, Bosne Hercegoviny, Litva má veľmi úzky vzťah s týmto regiónom. Veľmi dobre poznáme napríklad ich basketbalový tým. A máme veľmi úzke ekonomické prepojenie. Naši investori sú tam veľmi aktívni, ale je tam aj množstvo vzťažností na korupciu. Pani Biserko spomínala tie problémy a všetkých musíme maximálne riešiť. Dúfame, že Chorvátsko do konca júla tohto roku ukončí svoje rokovania o vstupe a na jeseň teda dôjde k zjednoteniu. Sme veľmi radi, že Srbsko a Kosovo začali technický dialog. Dialóg medzi Gréckom a Firovom je dosť komplikovaný. 26 členských štátov EÚ by podľa mňa malo byť v tejto súvislosti aktívnejších. Bosna a Hercegovina potrebuje aktívnejšiu účasť EÚ. To by bolo určite užitočné. A Európska únia trpí s trpí únavou z rozširovania a myslím, že to je veľká prekážka v rozšírení. Naozaj sme radi, že už začal proces liberalizácie vízového režimu a bolo by dobre, keby mladí ľudia zo Západného Balkánu e, sa ešte ľahšie mohli presúvať po Európe. A myslím, že dobrým krokom vpred by bolo zlepšenie podmienok pre, kraj, pre všetky krajiny Západného Balkánu. Dobre. Modrá karta tu niekde bola zdvihnutá jedna. Máte otázku? To bola vaša otázka. To, po, to bola po vašom prejave otázka. Ja mám otázku na predsedu Chorvátskeho parlamentu, čo sa týka povinného referenda. Ste na to pripravení? A myslíte si, že povinné referendum na jeseň v Chorvátsku prinesie pozitívny výsledok a viete už dátum tohto referenda? Ďakujem. Hvala lijepa na ovom pitanju. E, ako bi za... Ďakujem pekne ak e, ukončíme negociácie do konca júna, tak e, po uznesení Európskeho parlamentu v oktobri by sme mohli uskutočniť e, tú, to referendum, potom čo sme podpísali dohodu a budeme pripravení ak teda skončíme s negociáciami, vykonať to začiatkom oktobra. Pokiaľ sa tie negociácie a rokovania dovtedy e, neskončia, tak mohlo e, by sa stať, keďže máme parlamentné e, e, voľby e, koncom roka v Chorvátsku, že nebudeme mať čas na to, aby sme ten, to referendum zorganizovali, pretože v tom čase by boli aj tie voľby a to nevychádza. Takže bolo by veľmi dobre, keby sme e, mohli e, stihnúť e, tie dátumy, ako sme si to predstavovali, teda že najprv by e, bolo referendum a potom voľby, tým pádom pri voľbách by sme nemuseli rozhodovať o EU témach, ale o našich vlastných národných témach. A pokiaľ ide o tému EÚ, tam je konsenzus na zo strany všetkých politických strán, konsenzus pokiaľ ide o zahraničnú politiku, obrannú politiku, aj členstvo v NATO a v EÚ. Takže tieto dve veci by sme radi oddelili, ale ak e, budú nejaké časové sklozy, chcem povedať, že počet tých, ktorí by boli skôr za euroskeptické prístupy, tak počet týchto ľudí by sa určite zvyšil, čiže ak sa to bude posúvať na neskôr, bude viac euroskeptikov. Ale nemyslím si, že až do takej miery, aby to ovplyvnilo alebo ohrozilo členstvo Chorvátska v EU, ale predsa len Mohlo by to e, negatívne ovplyvniť počet tých, ktorí, ktorí sú za vstup do EÚ a naopak zvýšiť počet tých, ktorí sú proti. Dúfam teda, že to nestane. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej bude predsedať e, pán predseda maďarského e, zhromaždenia, pán Kovar, nech sa páči. Ďakujem. Chcel by som e, uviesť ďalšieho rečníka. Ďakujem pekne. E, vážený e, pán predseda Buzek, vážený pán predseda Kover, ďakujem, že ste zorganizovali túto, toto podujatie. Je to veľmi dôležité podujatie pre Európu aj európske inštitúcie. Takisto je veľmi dôležité pre verejnosť na západnom Balkáne. Chcem pogratulovať Chorvátsku aj e, vám osobne, pán Bebič, k tomu e, všetkému, čo Chorvátsko dosiahlo e, v boji proti korupcii. Častokrát počujeme, že jeden veľký problém Západného Balkánu je práve boj proti korupcii, respektíve organizovanému zločinu. A keď hovoríme o organizovanom zločine, tak krajiny na západnom Balkáne veľmi dobre spolupracujú Mm, keď teda odvozdávajú rôznych zločincov jeden druhému, ale keď už hovoríme o mm, boji proti korupcii, tam už tá efektivita nie je taká vysoká, s výnimkou práve Chorvátska, ktoré urobilo oveľa viac ako akákoľvek iná krajina v tejto oblasti. Treba naozaj Chorvátsku v tejto veci pogratulovať, treba e, povedať, že strana, ktorá momentálne v Chorvátsku vládne, nie je možno moja obľúbená politická strana, ale treba úprimne e, priznať, že E, dosiahla veľa úspechov v boji e, s korupciou. E, pokiaľ ide o tie bianko šeky, ktoré vlastne dávame srbským poslancom, to, tomu v Európe celkom nerozumieme. Takže chcem povzbudiť kolegov z Národného zhromaždenia v Srbsku, aby zohľadnili aj stanovisko Benátskeho výboru a odporúčanie tohto výboru, ako e, situáciu e, prekonať a vyriešiť. To je vec, ktorá určite nepris, e, neprispieva k dôveryhodnosti volebného systému Srbska alebo krajiny ako takej, ale som presvedčený, že tento problém sa čoskoro vyrieši. Na záver by som sa chcel ešte vyjadriť k Srbsku. Ulrike Lunaček e, správne povedala, že starostovia z Kosova sú tu e, prítomní traja starostovia e, aj zo srbských miest. A všetci traja sú to liberáli, ale je veľmi dôležité, aby táto inštitúcia bola otvorená aj týmto miestnym komunitám. Na záver, pán Buzek, mám jeden návrh. Mali by sme odmeniť tých, ktorí nájdú rýchle riešenia. Všetci sme boli prekvapení, E, keď sme zistili, ako veľmi rýchlo Kosovo vyriešilo svoju inštitucionálnu e, krízu, ako rýchlo sa dopracovali ku konsenzu a zvolili nového prezidenta. Možno by teda bolo vhodné pozvať aj nového prezidenta Kosovi, Kosova pardon, sem do Európskeho parlamentu. Možno by sme uvideli nejaké nové prístupy, nové tváre, novú dynamiku, nové nápady a to možno je práve to, čo e, na Západnom Balkáne potrebujeme. Nový vietor, nová, lepšia dynamika. Takéto niečo by sme mohli e, teda azda spraviť a pokiaľ to vy, pán Buzek, navrhnete, určite môžete rátať s našou podporou, ak to navrhnete na konferencii predsedov, aby teda e, nás navštívil aj prezident Kosova. Ďakujem, pán Lord eh, Ďakujem. Toto je naozaj vhodná konferencia počas maďarského predsedníctva, pretože táto téma je veľmi dôležitá pre budúcnosť EÚ. Z hľadiska Spojeného kráľovstva môžeme povedať, že všetky hlavné politické strany v Spojenom kráľovstve sú za to, aby sa EÚ naďalej rozširovala. Británia je euroskeptická krajina, aspoň často je tak vnímaná, ale veľmi dobre si uvedomuje, že ak sa rozšíri EÚ, tak aj mier a stabilita a sloboda sa rozšíria, dostanú sa do veľkej e, časti Európy, než by tomu inak bolo možné a to sú e, výhody, ktoré e, v západnej Európe máme dlhodobo, celé 10 ročia, možno vo východnej a strednej Európe je to trochu kratšie, ale celkom určite je teraz na rade, aby aj Balkán mal tieto výhody, ak si to želá, aby vstúpil do EÚ a aby tiež e, mier a bezpečnosť a ľudské práva a právny štát, to všetko, všetky tieto kodanské kritéria, aby mohli z nich ťažiť aj oni. V Británii aj v iných častiach Európy sú ale viaceré témy, ktoré ešte treba e, vyriešiť predtým, ako sa e, takéto rozšírenie uskutoční. A to sme tu už aj spomenuli. Organizovaný zločin, migrácia, kontrola hraníc. Musíme sa uistiť, že všetky tieto oblasti e, politiky sú vyriešené predtým, ako tieto krajiny vstúpia do EÚ. Ale zároveň treba pokračovať v tej dynamike, treba ju možno ešte zintenzívniť, pokiaľ ide o ten prístupový proces. Ale jedna vec, ktorá myslím si je jasná o západnom Balkáne, e, pre nás, ktorí možno sa pozeráme trochu z diálky, je tá téma, ktorá sa hovorí, alebo spomína najmä v prípade Bosny a Hercegoviny a je to vec, e, ktorá si bude vyžadovať e, naozaj mimoriadnú starostlivosť zo strany EÚ. Nemôžeme si dovoliť, my ako kontinent, aby Bosna sa vrátila do tých problémov, ktoré možno v inej podobe, ale predsa len boli tam koncom 90. rokov a začiatkom tohto tisícročia. Nemôžeme už stratiť ten pokrok, ktorý doteraz bol dosiahnutý. Myslím si, že aj preto je to veľmi dôležitá konferencia, kde sa môžeme porozprávať s kolegami eh, z Európskeho parlamentu, z národných parlamentov, aj z rady nakoniec aby sme sa venovali eh, práve eh, týmto témam a možno trochu menej témam ako napríklad únia pre stredozemné e, more. Keby sme sa tomu trošku menej venovali, tak možno by sme oveľa viacej sa vedeli sústrediť na, toto, e, na túto dôležitejšiu tému a to je e, práve Balkán. Pani Večerko mala veľmi zaujímavú prezentáciu, mala tam viaceré kreatívne nápady alebo, alebo spomenula nejaký kreatívny prístup k regiónu a ja by som rád vedel, aký presne prístup by takýto kreatívny prístup mohol byť. Ďakujem. Teraz sa dostávame do fázy istej, istého regresu e, v regióne. Možno aj v Srbsku vyhra progresívna strana budúci rok na jeseň, alebo teda teraz na jeseň e, voľby. Čiže ak máme mať nejaký dobrý rámec pre celý región, tak e, jednoducho proces, e, treba povedať, že proces kandidatúry je dlhodobý. Je to kreatívnejší proces než to, v čom sa momentálne nachádzame. EÚ je tiež e, súčasťou tohto procesu. E, isté riadenie pochádza zo strany EÚ. Čiže tá kontrola zo strany inštitúcií aj policajných je tu, je tu silnejšia. A potom ten druhý prístup, prístup zo strany spoločnosti, občianskej spoločnosti jednotlivých aktérov, ktorí majú záujem o členstvo v EU. Čiže toto som mal na mysli, keď hovorím e, o nejaké väčšej kreatívnosti alebo prístupnosti tohto regiónu. Napríklad momentálne sa snažíme vypracovať kampaň pre občianskú spoločnosť, pre možno otvorenie európskej agendy v širšej e, verejnej e, verejnosti alebo pre širšiu verejnú e, mienku tak, aby občania mohli tlačiť na vlády, aby dosiahli väčšie úspechy v súlade s ich vlastnými akčnými plánmi. Toto je naša predstava, ale bohužiaľ Európska únia, respektíve komisia, nie je veľmi flexibilná v tejto otázke. Nechce sa nejako veľmi hneď aktívne angažovať do tejto kampane a my musíme tým pádom hľadať podporu nie, niekde inde. Pričom je to dobrý nápad, myslím si, najmä v prípade Srbska, aby sa mobilizovali občania, ktorí sú možno e, sklamaní z, e, z toho, e, ako to vyzerá, pokiaľ ide Srbsko a EÚ, boli tam veľké očakávanie, malo toho sa zatiaľ podarilo spraviť, takže možno tu by bolo dobré, aby oni pochopili, že nie iba o vládu, ide o všetkých občanov, ktorí k tomu prispievajú. Takže toto som mala na mysli, keď som spomínala kreatívnejší prístup k regiónu. A takisto to platí aj v prípade Bosny väčšina občanov je istým spôsobom zablokovaná, jednoducho sa nemôžu vyjadrovať, ako by chceli, pretože etnické elity celý ten proces zablokovali a myslím, že to platí e, e, najmä v prípade Bosny, že ide o veľkú prekažku. Konstantinos Cavaras úr görög parlament Ďakujem, Konstantinos Cavaras z greckého parlamentu. Áno, ďakujem, pán predseda. Áno, ja môžem súhlasiť s tým, čo bolo predtým povedané. Povedalo sa, že tá dnešná konferencia je veľmi dôležitá, to môžem len počiarknúť. To je skutočne niečo veľmi dôležité. To, čo nás bude čím sa budeme zaoberať a určite tu budeme mať veľmi dobrú výmenu názorov. Ide o jednu dôležitú tému a to o tému, že západná, západný Balkán patrí do Európy a na e, tom, e, tu musia byť vytvorené európske inštitúcie e, s cieľom a perspektívou dostať národy Balkánu do Európy, do Európskej únie. Čo sa týka Grécka, a to nielen dnes, ale aj v minulosti, tam sme mali určité opatrenia, ktoré sa skutočne realizovali, a to na základe historických daností, ale ide e, nám tiež o zjednotenie Balkánu. Predtým, ako Balkán klopal na dvere Európskej únie. Bol to priestor, kde boli pôvodné národy, ktoré spoločne e, mierovo nažívali. E, boli tu rôzne pôvody národov, ale neboli napriek tomu žiadne nejaké prekážky v takom mierovom spolunažívaní. A, ale v 20. storočí sa to všetko zmenilo, pretože boli tie známe historické udalosti. Všetko sa zmenilo a preto sa musíme dnes postarať o to, aby sme znova dospeli k spoločnej európskej E, spoločnému európskemu životu. My musíme však zohľadniť hodnoty, e, na ktorých je Európska únia postavená, e, tie, ktoré podporia vytvorenie jednotného priestoru, podporia právny štát, rešpektujú práva ostatných, multikulturálnosť, ale takisto rešpektujú aj záujmy jedného národa toto všetko mm, sa musí rešpektovať a práve z tohto dôvodu je Grécko v momentálnej fáze za to, aby sme mali skutočne zjednotenie, aby celá táto rodina našla eh, svoj, eh, rodina národov našla svoj priestor eh, v Európskej únii ehm, mali by sme ehm, realizovať tie postupy, ktoré by sa opierali dobré susedské vzťahy a o vzájomný rešpekt tie konania, ktoré už boli začaté v, na iných krémiach a v rámci OSN. Tu všade ide tiež o to, aby sa e, bývalá republika Macedónsko a Grécko, aby sa našlo spoločné riešenie týkajúce sa názvu krajiny. To je mimoriadne dôležitá téma a je takisto veľmi dôležité uh, aby sme napomohli krajinám Západného Balkánu pri vstupe do Európskej únie. Ďakujem a teraz pán Fernando z Francúzska. Um, um, Ďakujem pekne. Podobne ako britský kolega, ktorý vystupuje zo snemovne lordov, tiež aj ja si myslím, že rozširovanie EÚ je úspechom doteraz ja už som v parlamente 12 rokov a vidím, že už máme 27 členov, keď som prišiel, bolo ich iba 15 a je to naozaj e, veľký úspech a historická skutočnosť, ktorá doteraz e, veľmi dobre fungovala. A aj rozšírenie na západný e, Balkán bude možno problematické, náročné, ale je potrebné. Je to totiž to e, právo všetkých európskych krajín e, byť v EÚ a samozrejme za, krajiny Západného Balkánu sú na základe článku 49 e, krajinami Európy a navyše myslím si, že tieto krajiny sa snažia reformovať spoločne otázky ako napríklad boj s organizovaným zločinom, korupcia, transparentnosť vládnutia, pluralitná demokracia, dodržiavanie ľudských práv. Plus, eh, čo najdôležitejšia otázka, eh, mier eh, v regióne. Všetci si pamätáme, ako to v 90. rokoch v regióne vyzeralo. Boli tam naozaj silné ozbrojené konflikty alebo intenzívne. Častokrát moji e, voliči, e, musím ich naozaj presviečať, že prečo je dobré, e, aby Západný Balkán bol v EU, ale keď im poviem, predstavte si znova, že by tam bola podobná vojna alebo vojny, tak už súhlasia s môjim názorom členstvo v EÚ aj NATO je naozaj základným právom týchto krajín a mali by sme to za každým zdôrazňovať. Myslím, že o tom je aj dnešná konferencia. Momentálne sa samozrejme e, venujeme aj v Európskom parlamente, aj v národných parlamentoch skôr otázkam e, Blízkeho východu alebo Severnej Afriky a viem, že moji kolegovia e, v západnom Balkáne. Ja som napríklad spravodajca pre Čiernu horu. Viem, že tu bol aj dnes predseda Čierneho parlamentu a takisto aj moji kolegovia v rámci východného partnerstva, teda Južný Kaukaz, e, Ukrajina, oni majú trochu pocit, že sme na nich možno zabudli, pretože stále sa rozpráva dokola iba o Líbii, Tunisku alebo Egypte a samozrejme aj tieto krajiny sú dôležité. E, stabilizovať treba aj tie krajiny, o ktorých sa hovorí teraz, ale netreba zabúdať ani na Západný Balkán. Ďalej Čierna hora Pýtal som sa dnes ráno pána Lajčaka otázku, e, či bude datum od komisie, e, teda jasný dátum, kedy Čierna hora bude môcť otvoriť E, negociácie. Je to kandidátska krajina, ale nachádza sa v istej takej situácii e, a ktorá bola vlastne pre Macedónsko vytvorená, teda treba splniť nejaké e, podmienky, ale zatiaľ nie je daný žiaden konkrétny dátum pre otvorenie rokovaní a bolo by vhodné, aby tie datumy boli k dispozícii, aby aj v Čiernej hore mali istú predstavu toho, čo by ich mohlo očakávať v blízkej budúcnosti. V tomto parlamente máme aj takú tzv. tzv. medziskupinu priateľov e, Macedónska a chcem poprosiť maďarské predsedníctvo, aby využili všetky prostriedky, ktoré majú k dispozícii, aby e, našli nejaké možné riešenie toho, čo je e, ťažko pochopiteľné pre, pre bežného pozorovateľa, teda otázka názvu tejto krajiny. Keď sa na to pozeráme, je predsa absurdné, aby budúcnosť celej krajiny, pokiaľ ide o ja neviem, členstvo v NATO alebo v EÚ, nejakým spôsobom bola ohrozená len preto, že tá krajina sa chce volať Macedónsko a nie je Firom. Chcem teda e, poprosiť gréckých e, kolegov, ja ich veľmi rešpektujem, ale aby si to naozaj e, prosím premysleli, aby umožnili Macedónsku používať svoj názov Eh, viem, že v júni tam budú voľby a pokiaľ budú aj radikálnejší politici mať pocit, že alebo aj občania, že, že, že sa na Macedónsko akým spôsobom zabudlo, tak môže to mať negatívne dopady. Pokiaľ ide o Kosovo, ja v tomto parlamente som bol za možno isté rozdelenie aby bol stály mier e, v krajine. A chcem sa spýtať, aby ste mi mohli e, možno vysvetliť jednu vec. Európska únia kvartet e, verí v to, že v prípade Izraela a Palestíny sa dá vymeniť vlastne územie za mier, ale nevieme si to predstaviť, takéto vyrovnanie mier za krajinu v prípade Kosova. Čiže treba byť úprimný aj v tejto veci a um, um, predstaviť si e, myšlienku aj rozdelenia Kosova, lebo v opačnom prípade ten problém sa nikdy sám od seba neodstráni. Ďakujem. Ďakujem teraz e, kolega, ktorý sa hlásil s modrou kartičkou. Nech sa páči. Áno, pán predseda, ďakujem za slovo. Chcel by som zablahoželať maďarskému predsedníctvu k zorganizovaniu tejto diskusie. Veľmi rýchlo by som chcel britským kolegom povedať, že Únia pre Stredomorie sa tiež môže rozvíjať a budovať eh, paralelne s tým Západným Balkánom. To si neodporuje, to je prvá vec. Druhá vec, Veľa sa tu hovorí o integrácii bývalej Juhoslovenskej republiky Macedónsko do EÚ, ale ja si myslím, že tá prvá povinnosť na dosiahnutie politickej stability v tomto regióne samozrejme okrem e, integrácie Chorvátska, ktorá už je na spadnutie, e, to je integrácia Srbska. Takže ak neintegrujeme rýchlo Srbsko, tak nebudeme mať politickú stabilitu a nebudeme mať e, zmierenie s republikami okolo Srbska. Je to významný národ, najpočetnejší z bývalej Jugoslávie a nielen oni musia platiť cenu za vojnu a nemôžu do nekonečna eh, byť podmienované tie rokovania so Srbskom eh, zatknutím dôstojníkov eh, z bývalej vojny. Takže podľa mňa je absolútne nevyhnutné, aby Srbsko rýchlo mohlo otvoriť rokovania o vstupe do EÚ. Ďakujem. Ďakujem. Chcel by som poprosiť eh, kolegyne a kolegov, ak sa eh, hlásia s modrou kartičkou, aby sa pridržiavali tých, eh, toho polminútového časového limitu, ktorý majú na svoje vyjadrenie. Preto by som chcel odozdať slovo Jakubovi Krasníkiovi z Kosovského parlamentu. In Ďakujem, vážený pán predseda Buzek, vážení kolegovia. Kosovo sa po celé roky snaží budovať demokratický štát, právny štát, ako aj dosiahnuť politickú stabilitu. Napriek mnohým ťažkostiam, e, rozbitému hospodárstvu, Kosovo dosiahlo pokrok z ekonomického pohľadu, aj čo sa týka blaha svojich občanov. Podarilo sa nám citlivo zlepšiť infraštruktúry, ktoré boli zničené vojnou a urobili sme kroky k obnove našej krajiny. Kosovo momentálne buduje veľkú autostrádu, ktorá prepojí albánske, albánsku stranu s Kosovom a pôjde ďalej až do Srbska a do ďalších častí Európy. Počas týchto rokov sme vybudovali telekomunikačnú sieť a snažíme sa robiť všetko preto, aby tu boli čo najväčšie investície do krajiny. E, máme tiež Kosovskú ústavu, ktorá zaručuje slobody, slobodu občanov a menšín. A uplatňujeme tiež politiku e, legality občanov pred inštitúciami. Takisto sme sa zaviazali k spolupráci so všetkými susedmi. Zaviazali sme sa ku konštruktívnej spolupráci a k integrácii do rôznych euroatlantických štruktúr. Ale Kosovo a jeho občania potrebujú väčšiu podporu zo strany EÚ a jej členských štátov. Potrebujeme bezvizový eh, styk, aby sme sa lepšie dokázali integrovať, musia mať naši občania možnosť navštevovať krajiny EÚ. Tento vízový systém je vnímaný trošku pesimisticky zo strany našich občanov, pretože kosovskí občania majú veľmi radi e, iné krajiny EÚ a chcú sa integrovať a chcú mať voľný pohyb e, osôb a tovarov. A máme mladých ľudí, ktorí sa veľmi radi vzdelávajú na európskych inš, e, inštitúciách, univerzitách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz Eva Kierskovská e, za Polska. Pán predseda, vážené dámy a páni, eh, zabezpečenie eh, slobody, eh, bezpečnosti a spravodlivosti v rámci, ktoré chceme zaspať v rámci Lisabonskej zmluvy. Toto sú veľmi dôležité hodnoty Európskej únie. Európska únia na týchto princípoch je už postavená niekoľko rokov. Keď už v preambule Lisabonskej zmluvy sa hovorí o slobodnom pohybe osôb, o zabezpečení slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. V ďalších uzneseniach je uvedené, že Európska únia musí zabezpečiť e, svojim občanom práve tieto práva. Je takisto garantovaná sloboda pohybu osôb, e, kontrolu, kontrola vonkajších hraníc, migrácia a takisto E, boj s e, kriminalitou. Toto všetko sa hovorí, že tá Európa má byť otvorená, ale zároveň bezpečná. A musíme dodržiavať jednoducho princípy, ktoré tento poriadok e, ustanovujú. Čo sa týka občania takisto musia rešpektovať princípy, ktoré sú vedené v Lisabonskej zmluvi a aj e, nasledovať e, e, politiky Európskej únie a organizácie, ktoré v tejto oblasti pracujú, ako je Europol, Eurojust. Takisto kontrola bezpečnosti a zabezpečenie spravodlivých postupov. Toto majú aplikovať národné parlamenty, ktoré majú byť spolu ktoré majú spolupracovať na implementácii týchto princípov zabezpečenie týchto princípov, e, keď to preniesieme na vzťahy so Západným Balkánom, e, tu vidíme, že tu musíme implementovať ešte mnohé princípy, ktoré, na ktorých je postavená Európska únia. Politický dialog by sa mal aj naďalej koncentrovať na úspešnom, relatívnom no, rovnomernom rozložení e, práve týchto princípov a rešpektovania týchto princípov. My sme presvedčení o tom, že e, kandidujúce krajiny a aj potenciálne kandidáti si osvoja tieto princípy a potom sa posilní stabilita celého regiónu. Ale musíme pamätať tiež na to, že postup v integrácii od týchto uh, krajín do Európskej únie bude záležať od pomoc, e, nástrojov pomoci, ktoré vytvárame my a ktoré zabezpečujú uh, obnovu vzdelania a takisto kultúrne, kultúrnu integráciu. My uh, sa pozeráme na eh, maďarské predsedníctvo. My držíme palce, aby sa ukončil eh, eh, proces negociácie a dúfame, že po ukončení maďarského predsedníctva bude Chorvátsko členom Európskej únie. Köszönöm a szót, elnök úr. Egyrészt Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontosnak tartom, hogy eh, a eh, eh, Ďakujem veľmi pekne. Pani Kinga Gál hovorí, pán predseda, dovolte mi povedať, že maďarské predsedníctvo a takisto aj Európsky parlament a národné parlamenty sa rozhodli um, o tejto téme, že zvolili a vybrali si tému Západný Balkán na toto zasadnutie a ja si myslím práve ako uh, člen, uh, členka výboru pre ľudské práva, že môžem počkareknúť a vypichnúť ešte jeden aspekt. My uh, robíme svoju prácu práve preto, lebo chceme zabezpečiť aby sa aj mladí ľudia uh, involvovali do uh, to, do tejto práce. My chceme vidieť uh, aj, um, na, a vedieť aj názory mladých ľudí a práve touto možnosťou, túto možnosť chceme ponúknuť mladým ľuďom, aby mali prístup do Európskej únie. Ide aj o budúce generácie, ktoré chceme vychovávať. A práve tu a týmto e, môžeme pôsobiť na mentalitu nie len e, v iných krajinách, ale aj vo vlastnej krajine a preto je to mimoriadne dôležitá téma. Momentálne sa nachádzame v celom rade problémov, um, ktorých máme e, názor, že ich možno nevieme vyriešiť, ale myslím si, že práve táto možnosť um, je tu k dispozícii, keď e, ľudia nebudú potrebovať víza, keď budú môcť pracovať, e, cestovať pardon, slobodne, tak budú môcť e, si pozrieť celú Európu a takto sa ich myslenie zmení a myslím si, že takto môžu byť ovplyvnení Európou. Srdečná vďaka a teraz zástupkynia Chorvátska. Ďakujem, pán predseda prvom rade ďakujem maďarskému eh, predsedníctvu za to, že zorganizovalo túto konferenciu na túto tému. Je pre nás veľmi dôležitá na to, aby sme si mohli eh, vymeniť eh, naše názory. Pri tej príležitosti som chcela aj povedať, že nie len ja, ale celé Chorvátsko sa teší na to, že do konca júna maďarského predsedníctva budeme môcť ukončiť prístupové rokovania. Musím povedať, že sme najďalej z nášho regiónu, pokiaľ ide o tieto rokovania, ktoré trvajú 6 rokov. A dúfame, že teda koncom júna s vašou pomocou sa nám podarí tieto rokovania ukončiť. Chcela eh, som ešte aj eh, eh, podporiť rečníka tohto parlamentu, ktorý povedal, že sme dôležití pre regionálnu spoluprácu a budeme sa za ňu e, zasadzovať, pokiaľ ide o náš región. Ako viete, e, Chorvátsko e, je vnímané ako líderskou krajinou v tomto regióne. Naša pani premiérka dala preložiť naše E, zákon, našu legislatívu, aby sme mohli podporiť aj krajiny ako e, Srbsko a Čierna hora. Pre nás je veľmi dôležité ukázať, že naozaj sa zasadzujeme za regionálnu spoluprácu a podporujeme ju. A ešte niečo e, ďalšie. Právny rámec je pre nás veľmi dôležitý. Viac než 100 65 zákonov sme u nás e, prijali za účelom posilnenia demokratického pluralizmu ľudských práv, bez ktorých e, tu nemôže byť ani hospodársky rozvoj alebo skutočný e, fungujúci jednotný trh. A tu som chcela ešte spomenúť v súvislosti s hospodárskou integráciou. Ako ste už počuli z úst predsob nášho parlamentu, snažíme sa zlepšovať aj in, e, dopravnú infraštruktúru v našom regióne. Ide aj o vybudovanie spojenia od Budabešti po e, Jadranské more. Je to dôležité preto, aby sa zlepšilo e, spojenie medzi Európou a um, juhovýchodnými časťami Európy a takisto e, zlepšujeme aj ďalničné spojenie, ktoré je dôležité pre e, hospodársky pokrok. E, pracujeme na dosiahnutí európskych štandardov, snažíme sa dodržiavať európske normy a snažíme sa ukázať, že už sme dosiahli takmer všetko, pretože naozaj nechceme, aby nás od cieľa delili nejaké politické prekážky. Pokiaľ ide o komunikačnú e, stratégiu po referende, už sa začalo pracovať na komunikačnej stratégii a naši občania sa jej zúčastňujú. Ďakujem pekne. A posledný rečník, e, pán Vladimír Tošev z Bulharského parlamentu. Gospodin председателю, България tvrdo подкрепя европейската перспектива na Западните Балкани. Ďakujem pekne. Európska perspektíva pre Západný Balkán je veľmi dôležitá pre mier a stabilitu v tomto regióne. Naozaj podporujeme európsku budúcnosť týchto krajín v EÚ a EÚ by mala väčšiu pozornosť venovať Západnému Balkánu, pretože je to kľúčový región pre bezpečnosť Európy. Vítame skutočnosť, že rokovania s Chorvátskom e, sa dostávajú do záverečného štádia a splnenie požiadaviek kapitoly 23 bude veľmi dôležité pre túto krajinu. A e, teda e, jej úspech bude dobrým príkladom pre ostatné krajiny v regióne a bolo by vynikajúce, keby sa to udialo počas maďarského predsedníctva. Kolite o Republiku Macedónsko malo by sústrediť svoje síly na implementovanie odporúčaní a záverov Európskej rady zo 14. decembra 2010, e, ktoré sa zabrali kľúčovými dôležitými aspektami, e, ktoré sú potrebné na to, aby mohlo Macedónsko e, vstúpiť do EÚ. Dôležité budú voľby v tejto krajine. A treba, aby sa viac sústredili na e, európske témy. Bulharsko ratifikovalo e, dohodu o asociácii a stabilizácii s e, Srbskom za EÚ a aktívne podporujeme um, um, Srbsko je, toto je pozitívna správa pre eh, Srbsko aj celý eh, región okolo neho. Eh, komisár Fule 28. marca sa vyjadril na túto tému. Srbsko musí posilniť svoje úsilie, pokiaľ ide o pristúpenie do EÚ. Splňanie kodanských kritérií je tiež potrebné v tejto súvislosti. Bezpečnostné, e, bezpečnostná služba by mala otvoriť svoje archívy, aby sa odkryli politické tiene z minulosti. E, vážime si e, úsilie Čiernej hory, pokiaľ ide o jeho ašpirácie stať sa členom EÚ. To by bol pozitívny krok pre túto krajinu a bol by to indikátor e, toho, že e, Čierna hora je naozaj schopná úspechov. Pokiaľ ide o Albánsko, malo by sa snažiť držiavanie korenských kritérií. Na záver historické manipulácie, ktoré sú e, nesprávnym postupom, by sme mali všetci za sebou zanechať, otočiť im chrbát a mali by sme postupovať konštruktívne, aby Západný Balkán sa mohol stať súčasťou Európy. Ďakujem vám, už nemáme čas, ale myslím, že sme všetci um, mohli povedať, čo zamýšľali. Ďakujem vám, páni, dámy a páni poslanci. A teraz odovzdám pánovi, slovo pánovi Buzekovi. Ďakujem pekne, pán Kver. Mám jednu informáciu. Ďalšie dve hodiny našich aktivít alebo našho podujatia sa e, budú odohrávať takto. Budeme pokračovať v rámci dvoch pracovných skupín. Skupina 1 spolupráca v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Tá sa stretáva tu, v tejto sále, čiže e, kto ste v pracovnej skupine 1, nemusíte nikam chodiť, môžete zostať sedieť. Workshop e, sa týka hraníc, víz, migračných tém a takisto justičnej a policajnej spolupráce. Marieleni Kopa z Európskeho parlamentu a pani Eva Kieškovská z Polského sejmu sú spolupredsedajúcimi a je tu aj pani spravodajkynia Doris Pak, europoslankyňa. Druhá pracovná skupina integrácia občanov, tá sa stretáva v miestnosti 3C50. 3C50 to je na tomto istom poschodí, v tej istej budove samozrejme, akurát na druhej strane chodby. Čiže je to hneď oproti, keď vidíte z tejto miestnosti, tak je to tá miestnosť rovno oproti. Tam cieľom workshopu je zdôrazniť súvisiace témy kulturálnej rozmanitosti a úspechu integračného procesu, takisto aj témy vzdelávania e, v súvislosti s integráciou Západného Balkánu. Tam sú e, predsedami pani Jacqueline Galan, belgická poslankyňa, teda poslankyňa belgického parlamentu a pán Ilko Kačin, europoslanec. Spravodajcom je pán Mihali Bala z Maďarského parlamentu. Pracovné skupiny by mali ukončiť svoju prácu o 19. O 7. O 7. večer, ale nie o 7. ráno, čiže do 2 hodín by ste to mali stihnúť. Spravodajcovia týchto dvoch skupín sú najdôležitejší ľudia, prepašte, že to tak otvorene hovorím, ale vy ste tí, ktorí potom majú vaše správy predložiť na plenárnom zasadnutí zajtra do obeda a potom sa to rozdá všetkým účastníkom, čiže poprosím vás, aby ste písomne pripravili tieto správy. v ideálnom prípade po anglicky alebo po e, francúzsky, ale ak to pripravíte v inom jazyku, môžeme to preložiť. Potom 19.15 bude koktejl, pozývame vás na koktejl. Po ňom bude e, večera, bufetová večera. Tá sa uskutoční e, v priestore Jehudy Menuhin to je tá istá budova, ale na prvom poschodí, takže pôjdete dole, o dve poschodia nižšie, je to jednoduché, môžete zobrať e, výťah alebo peši, nájdete to. pozvánka na večeru a informácia o tom, kde sa nachádza tento priestor. E, to sú veci, ktoré nájdete takisto vo vašej dokumentácii. Ďakujem za rozprávu. Stretneme sa teda spoločne zajtra do obeda a ešte predtým dnes 19.15 je teda koktejl a večera. Ďakujem. Ďakujem aj e, spolupredsedovi.